prezeda. So good afternoon, colleagues. We can... Takže dobré popoludne, kolegovia. Môžeme začať s našim popoludnejším rokovaním. Mám tu teraz zápis zo včerajšieho denného zasadnutia. A texty prijaté sú k dispozícii. Sú nejaké námietky voči textom? Ak nie sú, tak e, zápisnica je prijatá. Ďalším prvým popoludnejším bodom programu dnes popoludní sú rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu. A prvým bodom je Pakistan, zavraždenie guvernéra Panžabu Salmana Tasíra. A ja by som teda najprv dal slovo autorom, teda pani Šlanke, na, šan, Šáke na dve minúty, nech sa páči. Thank you, President. Ďakujem, pán predseda, pán komisár Füle, kolegovia. V Pakistane prebieha um, veľký boj a extrémizm, ktorého sme svedkami, to sa musí skončiť pretože vedie toto násilie k, k, k klíme strachu a napokon k extrémizmu. A v podstate palestínska vláda a všetci občania sa súhlasia e, s tým, že e, alebo tí, čo súhlasia s tým, že extrémizmu musíme vykinožiť, e, tí potrebujú našu podporu. Eh, guvernér pán Tasir bol zavraždený s, eh, s príslušníkom jeho vlastnej ochranky, teda osoby, ktorá ho mala chrániť. A jeho dcéra Sorbano napísala list, ktorý bol potom publikovaný v New York Times, odkiaľ by som chcela citovať, pretože si myslím, že ona povedala presnú podstatu problému a je to dobre použiť jej slova aj v spomienke jej aj otca. Hovorila o páchateľovi. Pán eh, Kvadri E, si mysleli, že urobili veľkú vec, avšak sa veľmi pomýlili, keď utišili hlas mojho otca, pretože sú tu ešte hlasy miliónov e, hlasov, ktorí veria v pána Džinu, zakladateľa Pakistanu. Potom sú tam takí, ktorí hovoria, že um, smrť mojho otca bola už posledným klincom um, rakvy demokracie v Pakistane. Avšak um, No, my, myslím, že toto ale po, inšpirovalo ostatných a dodalo im odvahy. Ostatní e, takisto odsúdili tento čin a dokonca aj konzervatívni politici a myslím, že my by sme to tuto v Európskom parlamente mali podporiť. E, vlá, e, dcera, e, po, eh, guvernéra študovala politické vedy eh, v Madrase a musíme zabezpečiť, aby mladá generácia mala možnosť, eh, aby sa naučila žiť v rozmanitej spoločnosti, v akých sa, je, v sa Pakistan ocitá. Ehm, teraz pán Poremba, pán predsedajúci. Niekoľko týždňov potom, čo keď koaličná vláda mm, už takmer skrachovala, alebo takmer padla, ehm, smrť eh, guvernéra spôsobila veľký nepokoj, pretože on mal veľkú odvahu ehm, bojovať eh, za alebo odsudil teda útoky na kresťanov. A táto, ten, to je len ďalších. To nebol jediný útok na vysokého e, pakistanského predstaviteľa. E, situácia v Pakistane, ľudia sú, sú tam chudobní, ale situácia tam vedie k takému stavu, kde tí, ktorí sú pri moci, podporujú e, politiku odstupkov voči extrémistom. My sme včera hovorili o prenasledovaní kresťanov, dnes sme prijali aj uznesenie a verím, že je tu nová oblasť pre pani Ashton a jej služieb, ktoré by mali uplatňovať e, tlak na pakistanskú vládu, ktorý musí bojovať proti extrémizmu. Pani Korhola na jednu minútu. Pán predseda, bolo šokujúce, ale aj žiaľ ani neprekvapujúce dostať správu o tom, že guvernér Tasír bol zavraždený Osobne som poznala aj Benazir Butovu, aj ministra Sabatiho e, a minister Sabatiho e, bolo takisto môjim dobrým priateľom a čo spája ich troch, je ohromná odvaha e, čeliť proti zákonom blasfémie a tým, ktoré uplatňujú extremistické skupiny. E, vláda Pakistane podnikla dôležité kroky na zlepšenie práv menšín, ako napríklad prideliť e, minimálne kvóty v, v, napríklad v verejnoprotečných službách. E, takisto e, vláda prijala aj určité zákony, ktoré zakazovali diskrimináciu, vrátanie zákazu blasfémie. Avšak e, to nepostáčovalo ale ešte stále sú veľké nedostatky v zákone, ktoré umožňujú teroristom a extrémistom e, pretlačiť svoju vlastnú agendu a preto je veľmi ťažké veriť, že je tu silný záväzok voči demokracii. Dúfam, že týmto uznesením vyjadríme našu nepokračujúcu solidaritu s vládou Pakistanu v boji proti teroristom a šíreniu extrémizmu. Ďakujem. Thank you, Madam Korhola. Teraz... Ďakujem pekne, pani Korhola. A teraz pani Geringer de Udenberg. Ďakujem pekne, pán predseda. Presne pred 8 mesiacmi 20. mája Európsky parlament prijal uznesenie, ktoré sa týkalo slobody vierovýznania v Islamskej republike Pakistan. Táto téma sa nám vrátila náš program vo forme nábožensky motivovanej vraždy pána Salmana Tasíra, ako aj pani ako aj pani Bibi. Situácia sa odtedy nezlepšila, ale práve naopak zhoršila. Dnes v Pakistane ehm, sloboda prejavu je veľmi trestaná, rovnako ako aj blasfémia. Sú tu prísne tresty. Čo sa týka vraždy pána Tasíra, vidíme, že na, na základe tejto vraždy vidíme, za akou situáciu máme dočinenia. Je to veľmi zložitá situácia a zomierajú tu tak moslimové, ako aj kresťania, ako aj stupcovia verejnej správy. Je tu trestný zákon, jeho špecifické uznesenie, ktoré hovorí o treste smrti a bola tu požiadavka na pakistánskych politikov, aby sa odstránil blok, ktorý bráni reforme tohoto trestného zákona. Dôležité je podporiť kroky predsedu vlády smerom k zlepšenia situácií pre žurnalistov, aj, bol, aj bola garantovaná väčšia miera slobody. Situácia je teda zložitá, sú, úst, aj keď ústava vlastne umožňuje určité slobody. Ďakujem pekne a teraz pani Veržia na dve minúty monsieur le président. Euh, chers collègues... Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia. Na úvod by som chcela povedať, že čo sa týka uznesenia o Pakistane, som si ho veľmi pozorne prečítala. A Vzbudilo to vo mne skutočne veľký záujem. Myslím si, že to nadvezuje na to, čo sme schválili v súvislosti so situáciou kresťanských menšín v regióne. Asi sa zhodneme všetci v našej inštitúcii, že sloboda vierovýznania, sloboda svedomia, to je rozhodne to, čo my podporujeme. Dôležité je garantovať dobré podmienky pre všetkých a tí, ktorí sú prenasledovaní z dôvodu ich vierovýznania, musia požívať istú ochranu. To sa týka napríklad aj takých, ktorí e, nevykonávajú svoje náboženstvo aktívne. Musíme e, myslieť na obete fanatických prejavov a jednoducho toto sa musí týkať všetkých e, vierovýznaní. Každá, každé náboženstvo nesie so sebou istú mieru netolerancie bol prejavo netolerancie. Keď sa pozriem do našej vlastnej histórie, boli tu e, križiacké výpravy, potom spory medzi katolíkmi a protestantmi. Môžeme sa pozrieť na vzťahy medzi pôvodnými obyvateľmi e, USA a pristahovalcami. E, boli tu mnohé obete náboženského fanatizmu a častokrát to boli také umiernené vrsty obyvateľstva. Čo sa týka vraždy Salmana Tasíra, to je dobrý príklad. On bol vlastne vzorom, čo sa týka tolerancie a vyslovil sa proti zákonu o blasfémii vo svojom štáte, bol aj proti extrémistickým skupinám a bol aj proti tej skupine, ktorá bola proti pani Bibi a vyžadovala prísny trest pre ňu. Tieto sfanatizované skupiny ale aj naďalej pôsobia a ich činnosť e, je ešte intenzívnejšia v následnosti na atentát proti tomuto politikovi. Všetky náboženské menšiny, pre všetkým ženy, žurnalisti, zástupcovia odborov a právnici, tieto skupiny jednoducho majú obmedzenú osobnú slobodu, častokrát sa musia schovávať. Preto nastal čas, aby komisie a ESVČ jednoznačne prezentovali naše myšlienky. Dôležité, aby ste predložili presnú bilanciu, aj čo sa týka dohody s Tunisom a Pakistanom. Toto by mali byť pre nás výstražné príklady a mali sme požiadovať pokrok v Pakistane. Ďakujem pekne, verba predseda. A teraz pán, pani Lambert. Ďakujem pekne. Myslím si, že všetci odsudzujeme to, k čomu došlo a vyjadrujeme náš súcit s rodinou a priateľmi pána Salmana Tasíra. Dnes si pripomíname jeho podporu pani Bibi, zaujal jasné stanovisko, ktoré sa ukázalo byť kontroverzné, bolo nové a tým pádom nebezpečné. Čo sa týka jeho vraždy a tej reakcie časti obyvateľstva Pakistanu, nesmieme zabúdať na to, že mnohí ľudia ho e, síce odsudzovali, ale mnohí ľudia aj za ním smútili. Bol to určitý akt, verejný akt a jednoducho e, musíme e, vyvíjať tlak aj na regulátorov médií, ktorí sa snažia potláčať mediálnu slobodu. Čo sa týka zákona blasfémii v Pakistane, vieme, že to ohrozuje život mnohých Pakistancov, tak muslimov, kresťanov, ako aj iných náboženských e, vierovýznaní. Dôležité je si uvedomiť, že Pakistan sa vyvíja, je tam určitá snaha k demok- demokracii. Tá krajina trpela napríklad aj záplavami poslednej dobe a toto vedie k problémom v štáte. Musíme e, si uvedomiť, že je dôležité podporovať demokraciu v rámci Pakistanu a to nie len z hľadiska politického boja voči extrémistom a v oblasti podpory a univerzálnych práv. Preto je dôležité, aby sme my ako poslanci podporili všetkých tých, ktorí chcú dosiahnuť zmenu v tomto štáte a aby sme podporili tým, ktorí hlasie, tých, ktorí hlasia odoberaní. Dôležité je samozrejme, aby konala všetkým pakistánska vláda. Je nutné a odstrániť tie výhrady, ktoré bránia pristúpeniu ku konvencii o občianských právach, lebo tam boli mnohé výhrady. A toto sme spomínali v rámci našej delegácie do Pakistanu. Dôležité je, aby sa zmenil toto zákon o rúhaní, alebo tento zákon sa zneužíva, nevyužíva správnym spôsobom. Ďakujem. Ja ďakujem vám. Teraz vypočujeme rečníkov, ktorí hovoria v mene politických skupín. Pán Kelam má jednu minútu v mene EPP. Nech sa páči. Silne všetci, výrazne všetci odsudzujeme vraždu guvernéra Džabu, členom jeho vlastnej ochranky. Táto vražda sa udiala v kontexte toho, že Tasir je proti rodinnému právu je za spravodlivosť a proti prenasledovaniu ľudí iného zmýšľania náboženského. Vyjadrujeme obavy zo zvyšujúceho sa vplyvu extremistického krídla v Pakistane, ale umiernení moslimovia a pakistánska vláda, ktorá má takisto takéto umiernené krídlo, jeho členom bol aj pán Tasír, týmto všetkým by sme chceli vysloviť sústrasť. Obávame sa však, keď počujeme, že mladí právnici sa modlia za to, aby bol tento človek potrestaný, ale sú aj hlasy, ktoré odsudzujú jeho vraždu. Vplyvné náboženské ustanovizne volajú po tom, aby sa zrevidoval zákon o rúhaní sa. Želáme si, aby pakistanské úrady začali lepšie bojovať proti extremistickým silám vo svojej vlastnej krajine. Ďakujeme. Ďakujem, pán Kelan. V mene socialistov a demokratov, pán Repo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Vražda guvernéra Punjabu, pána Tasíra, poukazuje na náboženskú intoleranciu v Pakistane. Tazir bol z mála pakistančanov, ktorý otvorene kritizoval zákon proti zločinu rúhania sa a to, ako dopadol na Aziu Bibi, ktorá bola odsudená na smrť pre údajné rúhanie, sa dokonca ju navštívil vo väzení. Pakistan prenasleduje všetkých, ktorí kritizujú jeho legislatívu. Bude prípad pani Bibi podobný? Podľahne tomuto tlaku? Neviem, či by sa takáto krajina mala tešiť doložkám výhod v obchodovaní z EÚ. Možno by sa ľudské práva mali vnímať ako základné prekážky voči tomu, aby sa udelovali ústupky Pakistanu aj to, a to aj v oblasti poskytovania ne, e, pomoci v nevyhnutných prípadoch. Za liberálov a demokratov pani Ojuland. Vážený pán predsedajúci, vražda guvernéra Salmana Tasira nie je len osobnou tragédiou, ale je aj tragédiou pre demokraciu v Pakistane. Všetky tie poľutovania hodné incidenty, ktoré sa vymenovávajú v našom uznesení, všetky sú škvrnou na tvári pakistanskej spoločnosti a predstavujú neochotu vyrovnať sa s náboženským extrémistom. Ako môže Pakistan sa nazývať demokraciou, keď sloboda vyznania, ktorá je zaručená ústavou, sa neustále potláča napríklad aplikovaním zákonu, ktorý odsudzuje zločin rúhania a na ktorý doplatil aj pán guvernér Tazir. Uplatňovanie takých, takýchto neľudských zákonov by, eh, mali, by malo sa odraziť aj v našich vzťahoch s Pakistanom, pretože tresty, ktoré sú udelené na základe tohto zákona, by sa mali odvolať. Pakistan by mal posilniť opatrenia na boj proti šíreniu násilného extrémizmu. Násilie plodí iba násilie a verím, že Pakistan nielenže si nemôže dovoliť eskaláciu až k občianskej vojne s extrémistickými skupinami, ako je Taliban. Ďakujeme za váš príspevok za skupinu konzervatívcov. Pán Černecký, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Opäť hovoríme o Pakistane a opäť hovoríme o problémoch. Opäť vidíme politicky motivovanú vraždu. V skutku to nie je poprvý raz, kedy sa zaoberáme týmito témami. Prijali sme uznesenie pred niekoľkými mesiacmi, ktoré sa týkalo e, Pakistanu a táto téma sa neustále vracia, ako keby to bol horúci zemiak, ktorý si prehadzujeme. Mali by sme hovoriť o tolerancii voči muslimom, voči imámom, ktorí verejne konajú v Pakistane, napríklad v Pešaváre, tak, že túto vraždu oslavujú, dokonca ponúkajú finančné odmeny za podobné zabitia, za podobné vraždy a úrady Pakistanu nereagujú. Veľmi jasne by sme mali povedať, že táto neaktívnosť, táto pasivita znamená, že sú spolu zodpovední za tieto činy za skupinu Sloboda a demokracia Earl of Dartmouth. Osobne by som sa chcel vyjadriť. Ja som osobne poznal Salmana Tasira, keď sme mali obaja 20 rokov, strávili sme spolu veľa času, boli sme priateľmi. Salman mi raz napísal, keď som už bol v parlamente a pozval ma ako svojho osobného hostia do guvernérskeho sídla v Panžabe. Tento list prišiel až po jeho vražde. Salman bol charizmatický človek, mimoriadne inteligentný a bol veľmi schopný a efektívny. Zastupoval tú najlepšiu tradíciu Pakistanu, bol to oddaný moslim, ale v žiadnom prípade nebol fundamentalistom. Salman podporoval kresťanskú pani, ktorú, ktorá bola odsudená za zločin rúhania. Zaplatil za túto podporu svojim životom. Bola to politická vražda, Pakistan nie je len veľkou rozvíjajúcou sa krajinou. Je to aj krajina, ktorá má 20 jadrových hlavíc. Myslím si, že predovšetkým chcem vyjadriť svoju hlbokú ľútosť nad tým, čo sa stalo, ale chcem vyjadriť aj obavy o osud Pakistanu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne a teraz pán Mann. Ďakujem pekne, pán predseda. Násilná smrť panžanského guvernéra Salmana Tasira e, znamená krok späť v oblasti náboženskej slobody. Vidíme, ako silné sú extrémistické sily v Pakistane. Potom boli demonstrácie 10 tisícov ľudí na uliciach, ale nie proti vražde, ale v prospech atentátora. Tasír bol proti zákone o rúhaní, a ktorý e, dáva trest smrti za rúhanie. Zastal sa pani Bibi, viacerí kolegovia to spomínali, údajne urazila proroka Mohameda, bola odsúdená na smrť. Ako umiernený politik PPP bol jeden z najsilnejších hlasov proti extrémizmu. Jeho smrť oslabuje vládu, z ktorej vystúpil koaličný partner a teraz bojuje o politické prežitie. Pakistan má asi 160 miliónov obyvateľov, je tam asi 3 milióny kresťanov. Čo bude z nich? Je to čoraz zmenšujúca sa menšina. Európa sa musí ich prospech zastať. Naša delegácia bude naďalej podporovať tieto snahy. Je dôležité, aby sa jasne vyšetrila vražda, atentátnik a ľudia za ním musia byť braní na zodpovednosť. Ďakujem pekne, pán Mann. A teraz vystupí pán Paleckis. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Situácia v Pakistane sa veľmi komplikuje a to kvôli externým ako aj interným podmienkam. Preto takéto udalosti, takáto politická vražda z náboženských dôvodov, keď takto bola zabitá veľmi známa osobnosť, je to šok pre celú krajinu a celú spoločnosť. Takéto zhoršovanie sa situácie môže znamenať, že krajina sa posunie smerom k silnejúcemu náboženskému fanatizmu. Naše uznesenie by malo dosiahnuť následovné. Musíme sa snažiť zvrátiť ten vývoj, musíme pomôcť pakistanskej vláde, aby našla odvahu, aby išla cestou odporu voči náboženskej netolerancii a musíme podporovať snahy v tomto zmysle. Musíme podporovať nezávislosť sudcov pri rozhodovaní špecifických prípadov, ako, ako e, ide rúhanie. Ďakujem pekne, urban predseda. Teraz má slovo pán Šaba, Čaba Šogor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som už viacejkrát vyjadril moju podporu, keď išlo o to, že Európska únia z dôvodu e, porušovania ľudských práv odsudzovala niektoré štáty. Tu chcem teraz odsúdiť rovnakým spôsobom Pakistán. Európa nesmie tam ponechať ľudí bez pomoci, ktorí sa snažia podporovať toleranciu, chrániť náboženské a etnické menšiny. Je nám jasné a vieme to, že v mnohých štátoch sú prenasledovaní kresťania. Nielen v Pakistane by sme potrebovali viacero takýchto vedúcich osobností, ako bol Salman Tasir. Preto Európska únia prostredníctvom ESVČ musí zdôrazniť, aké sú dôležité naše spoločné európske hodnoty. Náboženská sloboda je predsa naša spoločná hodnota. Iba vtedy môžeme sami seba brať vážne, ak budeme proti útokom na kresťanov, ako aj na iné náboženské menšiny. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz budeme postupovať ehm, catch the eye. Máme trošku problém, pretože mám asi 14 ľudí prihlásených v diskusi- do diskusie. Takže by som navrhol, aby každý z vás dostal tú svoju minútu, ale prosím vás pekne, naozaj sa držte jednej minúty, aby sa dostal každý k slovu. A tým pádom dávam slovo pánovi Silvestrisovi. Nech sa páči. Mm. Pán komisár, Európa musí konať v súvislosti s tým, čo sa deje v Pakistane a vraždenie guvernéra Nasira v Panžábe je hrozný čin. Situácia sa v posledných mesiacoch zhoršila, e, dochádza k stretom medzi kresťanmi a muslimami, ale naozaj e, zákon proti vaslemi je naozaj e, porušením, porušením slobody vierovýznania. A tí, ktorí sú proti tomuto zákonu, sú potláčaní. Eh, Governor bol zavraždený kvôli tomu, že sa snažil byť sprostredkovateľom, eh, mediátorom a vyjadril svoj nesúhlas s takýmto zákonom, ktorý oslaboval základné slobody. A keď nebudeme konať, eh, napokon môžeme môžu, môžu byť tí statoční ľudia izolovaní predseda. Ďakujem, ďakujem aj za dodržanie času. Teraz pán Arlaki. President, just uh, some uh, word of... Pán predseda, len uh, um, chcel by som povedať, že časť európskych občanov uh, vlastne vidí Pakistan ako teroristickú krajinu, ale že nedostatočne bojuje proti terorizmu. Um, ale ja vidím, e, alebo hľadám, alebo čo, čo teda robí palestínska vláda pro, boji proti extrémizmu. Je treba vedieť, že 90% pakistančanov je proti extrémizmu a za to platia veľmi vysokú cenu a preto e, aj e, smrť guvernéra bola odsúdená veľkou väčšinou obyvateľov aj v, v, v, mnohí náboženskí predstavitelia túto smrť odsúdili, takisto aj e, všetky vládne orgány e, stratili veľkú, utrpeli veľkú stratu a tu musí uznať každý. Ďakujem pekne. Teraz pani Jetemaki. Uskonnon vapaus on yksi perustavanlaatuista. Ďakujem pekne. Sloboda vierovýznania, sloboda jedným zo základných e, ľudských práv, avšak e, porušuje sa prakticky každý deň v rôznych častiach sveta. Je to veľmi je to vysoká miera netolerancie. E, zákon proti blasfémii je je vlastne pochádza ešte z 80. rokov, keď v Pakistane bol ešte vojenský režim a teraz sa vlastne využíva opäť na potláčanie náboženských menšín a na báze tohto zákona sú tisícky ľudí ročne odsúdených. Takže Európska únia musí eh, postupovať rázne a musí zabezpečiť, aby pakistánska vláda tento zákon stiahla. Predseda, ďakujem pekne. Teraz Charles Tenok má slovo. Ďakujem pekne. Sam, v deň, keď e, Salman Tansir bol pochovaný, mal som pocit, že z ní bola pochovaná akákoľvek nádej v Pakistan, pretože táto nechutná vražda e, bola dôsledkom toho, že bojoval proti týmto zákonom. E, ďalej takisto kresťanka, ktorá čakala na, na, na na svoju vlastne smrť za to, že vlastne bola kresťankou. My e, tieto, tento zákon vlastne bol namierený proti menšinám žijúcich e, v Pakistáne. Niekoľko hlavných e, politikov navrhli, aby, bola reform, aby bol tieto zákony reformované, ale teraz e, sa tí všetci boja a obávam sa, že aj rôzni fanatici oslavujú túto smrť a zdá sa, že um, to celé vedie k podpore alebo k rastu domáceho terorizmu. Môže teraz Európska únia udržať rovnaké vzťahy s touto krajinou, ktorá je takáto nestabilná, nestabilná aj z hľadiska našich doložky na vyššej výhovorovosti obchodu? Now Mr. Kelly has the floor. Ďakujem, teraz má slovo pán Kelly. Uh, we are talking here about a double tragedy. Počuli sme teda o dvojitej tragédii. Najprv e, bola vražda nez, e, nevinného človeka a po druhé bol veľký šok, že to vlastne bol jeho e, predslušník jeho ochranky. Ja som ešte len pred týždňom mal podobnú skúsenosť v rôznych iných okolnostiach. Bolo 27 die, die, bola z írsky no, manželia z, boli zavraždení takisto počas svojej svadobnej cesty. E, pred niekoľkými týždňami som bol súčasťou delegácie EÚ e, v Amerike a tam sme sa stretli aj s ministrom zahraničných vecí Pakistanu a mne sa zdal ako veľmi rozumný človek e, a povedal, že musíme vyslať správne posolstvo proti teroristom a fundamentalistom.

tyranmi zneužívajúcimi vieru. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Dôležitá je jedna vec, a síce je situácia v Pakistane vo všeobecnosti je veľmi zložitá, nielen čo sa týka tohoto prípadu. Čo sa týka Pakistanu, nemôžeme povedať, že je od nás nejako veľmi ďaleko vzdialený. Ide o to, že tie problémy, ktoré tam vznikajú, majú tak hospodársky charakter, ako aj etnický, politický, ale aj náboženský a prostredníctvom migrácie to má priamy vplyv na Európsku úniu. Preto ide o problémy, ktorými sa musíme vážne zaoberať. Sú tu dva problémy, ktoré sú skutočne veľmi naliehavé. Na jednej strane sú to neustále útoky zo strany Afganistanu, ako aj Indie, a potom po druhé ide o moslimských extrémistov, ktorí zavraždili aj Salmana Tasíra. Preto by som chcel požiadať, aby Európsky parlament podporil Pakistan prešetrení šetrení situácie. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Makovej. Asasinarea guvernatorului Salman Taser, una din... Vražda guvernéra Panžabu, jedného z hlasov, ktorí boli oddaní tolerancii v Pakistane, ukazuje dramatický vzostup násilia v tejto krajine. Sloboda vyjadrenia a náboženského vyznania sa trestá v Pakistane väzením alebo smrťou. Pán Tasir zaplatil životom, pretože vyznával náboženskú slobodu a chránil slobodu a slobodu vyznania inej osoby. Všetci ostatní musíme bojovať za ľudské práva a demokraciu. Nabadáme pakistanské úrady, aby potrestali vraha jeho komplicov a aby odvolali zákony, ktoré trestajú zločinu rúhania. Ďakujeme za váš príspevok. Teraz pán Bačan, vážený pán predsedajúci, vražda, vražda guvernéra Salmana. Tasira je brutálnym a tragickým zločinom Zabil ho islamský extrémista len preto, že pán Tasir chcel zmeniť zákon proti rúhaniu. Je to tragédia pre Pakistan, ale čo to znamená pre Západ? Robíme všetko, čo môžeme, aby sme bojovali proti islamskému fundamentalizmu, ktorý si vyrýva stále hlbšiu e, cestu do Európy. Zákon šaria sa teraz dokonca uznáva. V Británii na súdoch, na niektorých súdoch sú mm, mesta, v ktorých už boli vydané rozsudky podľa zákona šaria. Mali sme renesanciu, mali sme osvietenstvo, mali sme priemyselnú revolúciu v Európe a máme moderný vedecký vek a teraz sa vzdáme pred ideológiou, ktorá pochádza zo 6. storočia. Vláda, vlády sa obávajú konfrontácie, pretože existuje čosi ako politická korektnosť, pretože sa obávajú hospodárskej sily niektorých islamských krajín, ale my predsa musíme podporovať umiernené krídla v krajinách ako je Pakistan, ale predovšetkým musíme zabezpečiť, aby zákony šaria a islamský fundamentalizmus nemal miesto v modernej západnej liberálnej demokracii. Ďakujeme za váš príspevok. Ďalším rečníkom je pán Kreda. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Predovšetkým by som rád povedal, že odsudzujem brutálnu vraždu guvernéra Panžabu. Bol významnou osobnosťou verejného života Pakistanu a bol známy za svoj boj proti intolerancii a fanatizmu. Pred 7 mesiacmi sme hovorili o potrebe bojovať proti e, zákonu, ktorý trestá zločin rúhania sa Dovolte mi, aby som povedal, že zneužívanie takýchto zákonov vytvára atmosféru intolerancie, ktor, ktoré intoleranciu povzbudzujú, a to intoleranciu k iným náboženským vyznaniam a povzbudzujú aj diskrimináciu. Prípad Aishie Bibi, ktorá vyústila do vraždy guvernéra Panžabu, je exemplárnym príkladom. Veríme, že Európsky parlament preukáže, akú dôležitosť prikladáme odmietnutiu extrémizmu v našej krajine. Odmietnime extrémizmus, nech sa rozumné hlasy v tejto krajine spoja. Pán Mikolášik. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Dovolte, aby som v prvom rade vyjadril občanov Pakistanu sústrasť a lútosť nad stratou tak významnej politickej osobnosti, ako bol guvernér Salman Tasír

Ďalším rečníkom je pán Galer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pakistan je skutočne slabá krajina. Vláda je veľmi slabá a nevie presadiť, nestáva presadiť kurz umiernenosti. Boj proti e, extrémistom neprebieha dobre, všetko to zhoršila ešte hospodárska kríza, ako aj ničivé záplavy. Tieto zničili vývoj, pozitívny vývoj v posledných rokoch. Spoločnosť sa vyvíjala tak, že žiaľ iba málo ľudí sa môže podielať na hospodárskom rozvoji krajiny. My ako Európska únia musíme viesť mm, rozhovory s politickou politickými aktérmi, musíme vysvetliť, že je dôležité zabezpečiť zmenu, aby ľudia mali určitú perspektívu, čo je lepšie ako alternatíva ísť cestou fundamentalizmu alebo extrémizmu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Gáler. A teraz posledný rečník v tomto kole je pán Poselt. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najhoršie, najkrvavejšie režimy boli európske protináboženské režimy Jakobínov, národných socialistov a komunistov. Preto nie je nápomocné, keď pani Veržia tu nejako paušálne útočí na náboženstva. Žiaľ, náboženstva sa zneužívajú na ideologické účely a proti tomu musíme bojovať. Napríklad toto nastalo v Pakistane. Na druhej strane musíme si uvedomiť, že Pakistán vlastne vznikol na základe e, náboženských kritérií pri rozdeľovaní britskej Indie. E, jednoducho vtedy v rámci dekolonizácie sa vytvoril lá krajina moslimov. Musíme preto mať pochopenie, pretože je to islamská krajina, ale musíme bojovať proti tomu, aby tam bola netolerancia, je dôležité, aby sa rešpektovala náboženská sloboda, aby boli rešpektovaní aj kresťania a my ako Európska únia musíme e, silnejšie obhávať kresťanov, ako to bolo doteraz, lebo konec koncov, kto sa má zasadzovať za kresťanov, ak nie my, Európania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán posel. Ešte pani Esaja sa hlási a to bude posledná rečníčka. Nech sa páči, pani Esaja. Ďakujem pekne, pán predseda. Viacejkrát sa vlastne už hovorilo, že tu bol zavraždený človek, ktorý sa zasadzoval za ľudí vo veľmi zložitej situácii. Zasadzoval sa za ženy, ktoré bojovali za svoje práva. Bol to človek, ktorý sa snažil dosiahnuť spravodlivosť. Jednoznačne sa vyjadril proti zákonu o rúhaniu. Jednoducho tento zákon musí byť zmenený, ináč e, to negatívnym spôsobom ovplyvní ľudí v Pakistane Samozrejme, odsudzujeme tresty smrti voči kresťanským ženám. To sú všetko veci, ktoré súvisia so spravodlivosťou a musíme sa ich zasadzovať. Tí, ktorí sa snažia podporovať reformy, tých musíme si podporiť my. To znamená, že Európska únia v rámci externých politik sa musí zamyslieť, ako sa vyjadri k tejto situácii, ako podporí reformistov. Ďakujem pekne a teraz dám slovo komisárovi Fulemu a vypočujeme si názor komisia. Thank you, uh, Mr. President. No, ďakujem, pán predsedajúci, cení poslanci. Táto rozpráva je jedným ďalších eh, dôkazov toho, že Európska únia je šokovaná brutálnou vraždou pána Salmana Tasíra, guvernéra provincie Pančab Islamabade ehm, 4. januára. Vysoká predstaviteľka pani ehm, Ešten odsúdila túto vraždu a naliehala na mm, pakistanské úrady, aby čo najskôr predviedli páchateľov tohto činu pred spravodlivosť. Táto vražda je o to horšia, pretože podľa údajov je prepojená na e, ochran, prepojená k tým, na to, že guvernér sa snažil ochrániť e, osobu, ktorá bola odsadená na báze blasemického zákona. 12. novembra 2010 e, vysoká predstaviteľka Ashton vyjadrila veľké obavy o trest smrti volala potom, aby bol tento trest smrti zrušený, tak ako je to zaručené na báze medzinárodných dohôd, ktoré podpísal Pakistan. Európska únia neustále um, diskutovala alebo prednášala túto tému pri rokovaniach s um, Pakistanom počas um, rokovaní v rámci ľudských práv. A vždycky sme hovorili o tom, že takíto zákony sú veľmi ľahko zneužiteľné a sa dajú ľahko použiť proti náboženským menšinám. Takisto si uvedomujeme, že takéto nespravodlivé alebo nesprávne obvinenia boli použité na vyriešenie rôznych e, osobných sporov alebo jednoducho pre e, akési hry. Takže nalíhame na pakistanskú vládu, aby sa pokúsila pozmeniť kontroverzné aspekty zákonov. Samozrejme, ideálne by bolo, keby e, zákony vlastnícke boli, alebo teda zákony proti vlastníctvu boli úplne zrušené. V, po vražde guvernéra bola vyjadrená obrovská podpora verejnosti a ale my veríme, že táto, tá, to, tá, tá zlosť verejnosti um, bude použitá pre prospech reforiem týchto zákonov a beztrestnosť nesmie byť povolená. Pakistanská vláda má zodpovednosť chrániť občanov a my spo, po, sa spoliehame na ňu, že robí všetko preto, aby zabezpečila bezpečnosť občanov. Sú určité obavy, že vražda pána Tasíra e, odráža e, rast extrémizmu a netolerancie v Pakistane. Musíme sa tejto od situácii postaviť a dôkladne zvážiť, ako budeme reagovať, pričom vieme, že vláda a demokratické inštitúcie štátu vo všeobecnosti naďalej e, stoja pred veľkými výzvami. Tu budem otvorený nie je žiadna iná alternatíva, len naďalej bojovať alebo budovať e, posilňovanie demokracie v pakistanskej občianskej spoločnosti. A je potrebné zabezpečiť e, dodržiavanie práv menšín. E, vláda musí bojovať proti extrémizmu nie len v pohraničných oblastiach, ale aj na uliciach pakistanských miest musíme zabezpečiť neustále úsilie v podporu e, vzdelávania a rozvojovú pomoc a je treba urobiť viac v podpore a propagovaní tolerancie v rámci vzdelávacieho systému osobitne voči menšinám. Všetci vieme, aká je zraniteľná situácia osôb, ktoré sú súčasťou náboženskej menšiny v Pakistane Netýka sa to teda len kresťanov, ale aj hinduistov, šítov, amadiov a ďalších. Európska únia by mala byť, by mala byť tým, kde sa môžu, na ktorých sa môžu obrátiť a títo sa nesmú stať alebo sa nesmú dostať do rúk, ktorí chcú e, posilniť e, jednoducho je potrebné zabezpečiť slobodu vierovýznania v Pakistane aj všade inde. Ďakujem. Thank you, Commissioner. Now the debate on... Ďakujem pekne, pán komisár. Takže týmto sa rozpráva e, na túto tému ukončila. Obdržali sme 7 návrhov uznesení a budeme hlasovať o nich hneď po ukončení ďalších dvoch rozpráv.